Pán predseda. Milé kolegyne a kolegovia, poprosil by som vás o porozumenie, ako aj o ospravedlnenie, že schôdza začína neskôr, ale ja sám som bol len pred dvoma minutami informovaný, že mám predložiť vyhlásenie k veľmi smutnej udalosti. A toto vyhlásenie by som teraz rád prečítal. S veľkým smútkom sme sa dnes dozvedeli o dramatickej udalosti v Wittenbergu, v Baden-Württembergu v Spolkovej republike Nemecko. 15 ľudí prišlo o život tragickým spôsobom v Albertville eh, škole atentátnikom je 17-ročný bývalý žiak tejto školy. Po, eh, po streľbe si sám vzal život. Eh, došlo k streľbe v supermarkte. Boli pritom eh, zranení dvaja policajti. V mene Európskeho parlamentu by som rád vyslovil svoj hlboký smútok všetkým príbuzným a príbuzným obetí. Obeťami sú školy, e, sú obeťami sú žiaci a žiačky a traja učitelia. K tejto tragédii dochádza 6 mesiacov po e, podobnej tragédii vo Fínsku. Našou úlohou ako zodpovedných politikov Európskej únie a všetkých členských štátov je urobiť všetko, čo je v našich silách, aby podobné činy boli čo možno najskôr odkryté a by im bolo možné zabrániť. Pokiaľ teda máme na to vplyv. Šokovaní sme tiež ďalšou tragickou udalosťou v Alabame, v Spojených štátoch amerických, kde eh, takisto bolo usmrtených 10 eh, eh, ľudí v mene všetkých by som e, ešte raz vyjadril e, svoj žiaľ a smútok e, všetkým pozostalým obetí. Bol by som vám vďačný, keby ste si minútou ticha pripomenuli obete. ich danke ihnen. Ďakujem. Dámy a páni, budeme pokračovať po tomto dramatickom oznámení. Zápisnica zo včerajšieho zasadnutia bola rozdaná. Pýtam sa, či sa niekto chce vyjadriť. Zdá sa, že nie, takže táto zápisnica je teraz schválená. Chcem vám ešte povedať, že Daniel Verela z Reskarpenia sa zriekol svojho mandátu európskeho poslancu a je to od 10. marca, čiže od včerajška platný. Podľa 4. článku oznamujem, že jeho kreslo je voľné A teraz sa dostávame k ústnym otázkam na radu a komisiu. Súčasný stav SIS 2. Takže najskôr dostane prvý spravodajca slovo pán Koľo. Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Pod, pán pod, predseda komisie, vážení kolegovia, parlament jasne nastojí na rýchlom uplatňovaní sis ii.